a budem sa tohto slibu držať. Um, dúfam, že sa stretneme všetci potom v akčný deň v roku 2012. Prechodíme do głosowania. Že začneme hlasovať. Na programe máme hlasovanie o správe pána Zvera. Mládež v pohybe, rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania odbornej prípravy. Predkladám na hlasovanie túto správu, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Na programe máme teraz hlasovanie o uznesení pani Hannibal, vzdelávanie v ránom detstve v EÚ a dávam teda na hlasovanie. Túto správu otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválené blahoželám obom spravodajcom k ich správe. Teraz máme v programe hlasovanie o piatich návrhu znesení o obnove protokolu o dohode v oblasti rybolova medzi EÚ a Mauretániou. Najskôr je tu 5 uznesení, žiadne pozmenujúce návrhy. Dávam na hlasovanie návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Blahoželáme spravodajcovi. A teraz hlasujeme o dvoch návrhoch znesení o rovnakom prístupe k službám verejného sektora v EÚ a v tretich krajinách a potom zmena e, rámca pre verejné obstarávanie. Prejdeme k uzneseniu štyroch politických skupín. Pozmenie sa na číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Dobre, overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za? Pro, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 5, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. 4 za. Proti Zdržal sa. Schválené. 3. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. 7. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 6. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Teraz dávam na hlasovanie spoločne návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz prejdeme k hlasovaniu o siedmých návrhu znesenia o kríze v európskom sektore rybolovu, ktorá je spôsobená nárastom cien ropy. Prejdeme k spoločnému návrhu uznesenia piatich politických skupín, pozmenujúci návrh číslo 2, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 1, kto je za? Proti. Overíme to elektronicky, otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Um, um, elektronické hlasovanie číslo 3. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Bod číslo 4. Kto je za? Proti. Elektronicky si to overíme. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Číslo 6. Kto je za? proti, zdržal sa, zamieta sa. Číslo 3, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Číslo 4, kto Elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. Číslo 5, kto je za? Proti. Držal sa. Zamieta sa. Teraz dávam na hlasovanie celý návrh uznesenia. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme k návrhu uznesenia šiestich politických skupín o Small Business Act. Takže číslo 9, e, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Držal sa. Schválené. Druhá časť, za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 3, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 7 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 4 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 5. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 2. Kto je za?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 Návrh 20, bod 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 9 za. Ústny pozmenujúci návrh pani Cavela. Chcete predložiť ústny pozmenujúci návrh pani Cavela? Áno, sme všetci spoluautori kompromisu o vzájomnej dohode zo včera, ktorá je následovného znenia. Narastajúci nelegálny obchod vo všetkých členských krajinách, e, e, falšovanie a e, pirátske produkty dovezené z tretích krajín, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť európskych malých a stredných podnikov. Všetci sme sa zhodli na tomto znení, všetci autory. Ďakujem. Sú nejaké ná- námietky? Prosím, zdvihnite ruky, ak máte námietku. Nevidím nikoho, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 9 s ústnym pozmeňujúcim návrhom pani Cavela. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Dávam na hlasovanie celý návrh uznesenia. Kto je za? Proti? zdržal sa. Uznesenie bolo schválené. Teraz prejdeme k správe pani Merkies. Blahoželám ešte. Správa pani Merkies, eh, Únia inovácií, transformácia Európy pre svet po kríze. Pani Tikau sa hlasí o slovo. Áno, chcela by som e, požiadať kolegovi, hlasovali za návrh číslo 1, pretože návrh podporuje myšlienku väčších prostriedkov pre inovačnú politiku a vymazáva znenie, kde sa hovorí, že prostriedky spoločnej poľnohospodárskej politiky, e, pán predseda, Prepačte, toto e, nie je predmet diskusie. Hlasujeme, na, teda prejdeme k hlasovaniu. Unia inovácie, transformácie Európy pre svet po kríze, návrh uznesenia, čís, návrh uznesenia a pozmeňujúce návrh číslo 1, kto je za, proti. Elektronická kontrola, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. 128 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Dávam na hlasovanie návrh uznesenia s príslušnými zmenami. Elektronická kontrola k druhej časti 128. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. Dávam na hlasovanie návrh uznesenia s príslušnými zmenami. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia Výboru pre zamestnanosť o dohovore ILO doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti. Pozmeňte sa na číslo 4, kto je za? Proti? Zdržalo sa? Schválené. Číslo 1. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Číslo 2, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 3, kto je za? Proti. Elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. pozmeňujúci návrh 3 bol schválený. Dávam na hlasovanie celý návrh uznesenia. E, elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to schválený, teda návrh uznesenia bol schválený. Ďalší bod programu. Návrh uznesenia výboru AGRI O odolnosti voči antibiotikám prejdeme k priamo k hlasovaniu. Žiadne pozmenujúce návrhy neboli predložené, takže dávam na hlasovanie bod číslo 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Úvodné ustanovenie R. Najskôr si overím ešte 21. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. R. Úvodné ustanovenie R. Kto je za? Proti. Schválené. Spoločný návrh uznesenia. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Uznesenie bolo schválené. Správa pani Šake, kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ. Prejdeme k návrhu uznesenia. Žiadne pozmenujúce návrhy neboli predložené, takže dávam na hlasovanie bod číslo 9. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. 15 za, proti, zdržal sa, schválené. 21 za, proti, zdržal sa, schválené. 25 za, proti, zdržal sa, schválené. 29 elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. 31 hlasovaním po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržala sa schválené. Druhá časť za. Proti, zdržala sa schválené. Odsek 38, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené odsek 50 hlasovaním po častiach, dvoch častiach. Každá časť sa bude hlasovať elektronicky. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh uznesenia. Hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme pani Šáke. Teraz máme na programe správu pani Sanchez Schmidt o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu návrh uznesenia, k tomu neboli predložené žiadne pozmenujúce návrhy, takže pod číslo 30, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Odsek 63, dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, Elektronicky to overíme. Druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Celé uznesenie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Blahoželáme pani Sanchez-Schmidt. No a záverečné hlasovanie na dnešok. Mám tu hlasovanie o uzneseniach k Sarajevu ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014. Žiadne pozmenujúce návrhy, návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Ďakujem pekne. A to je koniec hlasovania.